ohľa- e, zmenu alebo návrh zmeny v delegácii. A táto zmena vstupuje týmto hlasením do platnosti. Zápisnicu z vedľajšieho zasadania je k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Nie. Takže tým pádom je protokol schválený. Teraz ako prvý bod programu je tu um, správa pani Holmajer a pani Gardia Savala Rubial ohľadom e, návrhu Všeobecného rozpočtu Európskej na rozpočtový rok 2020. Pani Holmajer tu ešte nie je prítomná, takže pani Gardia Savala Rubial bude hovoriť ako prvá. Ale predtým, než e, zahájem schôdzu, by som vás chcela informovať, že čo sa týka hlásenia do spontánnej rozpravy Catch the Eye a modrých kariet, môžete používať starý systém alebo aj nový systém prostredníctvom ktorého sa môžete elektronicky prihlasovať. Takže prosím, za týmto účelom tu máte hlasovacie kartičky. Pokiaľ sa chcete prihlásiť spontánne, tak to môžete urobiť hneď teraz. Nemusíte čakať na koniec debaty. A teraz odozdávam slovo spravodajkyni Gardia Saval Rubial. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, pán minister. Zatra budeme hlasovať v tomto parlamente o e, eh, m, rozpočte e, vo výške 171 miliárd eur. Dá sa to veľa, ale je to len zlomok európskeho bohatstva. Tento rozpočet je určený na financovanie európskych politík a podľa našho pochopenia ako Európskeho parlamentu tento rozpočet posilní niektoré aspekty, ktoré e, považujeme za prioritné a to v podobe 3 miliard eur, toto je maximum, ktoré sa nám povoluje v tomto rozpočte a z toho takmer 2 miliardy pôjdu na posilnenie boja proti klimatickým zmenám tu máme jasný záväzok zo strany e, nášho parlamentu. Je to jedna na najväčších výzev, ktoré čelíme. My sme posilnili všetky rozpočtové poličky, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, čo sa týka posilnenia infraštruktúry, taktiež dosiahnutia cieľa dekarbonizácie a spustenia nových technológií, ktoré sú orientované na budúcnosť. Ako som povedala, našou najväčšou prioritou bolo podporiť programy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, no ale evidentne toto nebol náš jediný cieľ. Taktiež sme požiadali ešte o predlženie na rok e, programu pre podporu mladých nezamestnaných a taktiež e, podporujeme program Erasmu, tak aby väčší počet študentov z neho mal prospech. A nezabudli sme ani na chovateľov a polnohospodárov, ktorí bohužiaľ sú terčom e, colných e, poplatkov. Tie sa, toto sa snažíme zmierniť prostredníctvom nášho európskeho rozpočtu. Taktiež e, tam máme väčšie prostriedky na podporu utečencov na európskom území, ale taktiež e, v krajinách, ktoré napriek tomu, že sú v zlej situácii, sú pre nás príkladom solidarity a to na každodennej báze. Máme tam nových utečencov, ale aj iných, e, ktorí sú napríklad 60 rokov utečencov, ako napríklad palestínčania. Ďalej je tam podpora pre agentúru UNRWA, ktorá podporuje týchto utečencov a k tomu je treba aj európske financovanie. Takže, aby som to zhrnula, všetky európske politiky sme podporili, ktoré má majú za účel dosiahnuť e, modernejšiu Európu a zlepšiť e, každodenný život európskych občanov. Ale ako spravodajkyňa by som chcela využiť tento moment, aby som ocenila prácu kolegov v rámci inštitúcií, pretože všetky politiky, ktoré spúšťame na európskej úrovni, tie sa nerealizujú nie len, tie sa realizujú nie len vďaka práci komisie, rady a parlamentu, ale sú tu aj ďalšie agentúry, ktoré sú našimi kľúčovými spojencami, preto aby sme riadne naplánovali všetky naše stratégie, aby aby sme mali v dispozícii riadnu kontrolu, aby sme zobrali do všetky sektory. A taktiež všetky inštitúcie musia mať dispozícii hospodárske a aj personálne zdroje, ktoré potrebujú, pretože by sme boli slabou Európskou úniou, pokiaľ by sme museli týmto agentúram skracovať rozpočet. Toto by nebol dobrý eh, príklad eh, dobrého hospodárskeho riadenia. Taktiež naďalej budeme podporovať výbor, region, preto, výbor regionov, pretože prostredníctvom neho podporujeme naše regióny a naše obce, ktoré môžu sa potom e, zblízka zúčastňovať na európskom legislatívnom procese. Taktiež sme posilnili Európsky hospodársky a sociálny výbor, tak aby e, organizácie zamestnávateľov a zamestnancov mohli e, zblízka zo sociálneho a hospodárskeho pohľadu sledovať našu európsku politiku. Taktiež potrebujeme účinný a agilný Európsky súdny dvor, ktorý musí vykladať unijné právo, musí dohľadať na jeho uplatovanie, musí sankcionovať v